Budeme pokračovať v dnešnom zasadnutí. Madame, je vous en prie, prenez la parole. Nech sa páči, kolegyňa, chcete sa vyjadriť niečomu? Ale poprosím vás do mikrofónu, ak by sa dalo. I have some, uh... Mám